Ide o zasadnutie, ktoré bolo prerušené 16. júla 2009. Vážení dámy, vážené dámy, páni, vážení poslanci, pred dvoma týždňami som bol eh, vo Westerplatte, kde sme pripomínali eh, výročie začatia druhej svetovej vojny. Bolo to obdobie, kedy bolo zabitých e, veľa ľudí, milióny ľudí na celom kontinente a svete a musíme si uvedomovať, že e, toto nebezpečenstvo nie je zažehnané v Európe posledných dvoch týždňoch došlo k ďalším násilnostiam. Dvaja členovia Guardia Civil boli v Španielsku zabití pri výkone služby. A dámy a páni, musím s veľkým žiaľom vás informovať o umrti NST Glyn, ktorý zomrel 9. augusta vo veku 70 rokov. Je to bývalý poslanec Európskeho parlamentu v rokoch 1978 až 1994. Viedol socialistickú skupinu od roku 1979 do 1984. S veľkou ľútosťou vás musím informovať aj o umrti bývalého poslanca zo, Spojen- zo, Spojen- zo Spojeného kráľovstva pán Christopher Powder takisto e, zomrel vo veku 67 rokov. Um, bol poslancom EP od roku 1979 do 1984 a viedol skupinu európskych demokratov od roku 1987 do roku 1994. Skôr, než začneme naše dnešné rokovanie, by som chcel poprosiť, aby sme si e, minútkov ticha pripomenuli tých, ktorí sa postarili o to, aby Európa bola tým, čím je dnes. Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 e, Zápisnica zo zasadnutia zo 16. júla bola rozdaná. Máte ten dokument e, pred sebou. Máte prosím nejaké pripomienky k tejto zápisnici? Nevidím, že by sa niekto hlasil o slovo. To znamená, že zápisnica je prijatá. Partii ľudovej. E, Európska ľudová strana má upozorniť, prepačte, pardon, opravil sa rečník. Władze belgijskie poinformowały mnie o powołaniu pana Jean-Claude. Prepačte, belgické orgány ma upozornili, že Jean-Claude Marco bol vymenovaný do e, pozície, do pozície